Mesdames, Messieurs, Dámy a páni, vážení kolegovia, vítajte v Európskom parlamente. Ak dovolíte, začneme s dnešným stretnutím. Máme tlmočenie do 23 jazykov EÚ. A sme aj priamo prenašaní na internete všetky naše schôdze, ako v prípade mnohých národných parlamentov a naše schôdze, schôdze sú otvorené verejnosti a sú aj prenášané. V mene parlamentného výboru pre rozpočet Európskeho parlamentu by som vás rád privítal a poďakoval by som vám za to, že ste prijali naše pozvanie, ktoré na toto každoročné stretnutie, ktoré nám umožňuje nám, europoslancom, aj národným poslancom z e, výborov o rozpočte, zo senátov, či už v Bruseli alebo v Národnom parlamente krajiny, ktorá práve predsedá EÚ, tak tam sa stretávame a vymieňame si názory o aktuálnych otázkach. A musím vás informovať, že tento rok eh, odpovedalo na našu pozvanku 35 poslancov a senátorov z národných parlamentov, ktorí zastupujú 18 parlamentných zhromaždení. A vítam predovšetkým predsedov ich parlamentných výborov pre rozpočet a financie, ktorí prišli z Belgicka, z Bulhorska, z Českej republiky, zo Španielska, Maďarska, Polska, Portugalska, Rumunska a zo Slovenska. Aj ostatné krajiny sú zastúpené pod predsedami alebo členmi týchto parlamentných výborov. Naše dnešné stretnutie sa koná vo výnimočne dôležitom momente pre EÚ, pretože medzi Európskou radou, ktorá sa konala pred niekoľkými dňami, a návrhmi Európskej komisie, ktoré predloží v júni, pre Európsky finančný rámec až do obdobia rokov 2020. Pred niekoľkými dňami Európska rada prijala nový postup, ktorý pre všetky členské štáty bude znamenať to, aby sme oveľa uši ako predtým koordinovali rozpočtovú politiku a hospodárskú politiku členských štátov. A o niekoľko týždňov, možno 2-3 mesiace, Európska komisia predloží svoje návrhy aby rozdelila veľké finančné prostriedky EÚ na, na obdobie rokov 2014 až 2020. Viete, že európsky rozpočet má rámec, akúsi taký rámec niekoľkých rokov. Sme v období rokov 2007-2013 a pripravujeme obdobie 2014 až 2020 a mysleli sme si, že je dôležité Keď sa dohodneme a vymeníme si názory s predsedami a členmi parlamentných výborov pre rozpočet z národných parlamentov, aby sme sa venovali teda týmto témam v takomto dôležitom momente. Dodávam, že viete, že predsedovia našich parlamentov, ktorí sa stretávajú raz za rok na samite predsedov parlamentov, na ich poslednom stretnutí vyzvali e, predsedov týchto finančných a parlament, finančných parlamentných výborov pre rozpočet, aby viacej spolupracovali v tomto zmysle. Zaslali sme isté dokumenty, aby ste sa mohli pripraviť na túto schôdzu a aby sme mali podklad pre diskusiu. Ak dovolíte, navrhnem, aby sme postupovali takto Urobím malý úvod, potom dám slovo spravodajkyni pre rozpočet na rok 2012 Európskeho parlamentu pani Balcany a potom vyzvem každého z predstaviteľov národných parlamentov, ktorí si budú želať, aby vystúpili a povedali svoj názor k tejto téme. Následne v diskusii ako náhle sa každý parlament vyjadrí, tak e, navrhujem, aby ste vyplnili tie modré formuláre. Tí, ktorí by chceli vystúpiť, aby sme mohli zorganizovať diskusiu a aby sa mohol vyjadriť každý, kto si to bude želať. Na úvod niekoľko slov. Všetky naše krajiny sa nachádzajú vo veľmi, veľmi ťažkej rozpočtovej situácii. A EÚ, ktorej rozpočet je financovaný z národných rozpočtov, je tiež z rovnakých dôvodov vo veľmi ťažkej situácii. Peniaze nie sú a tie povinnosti, ktoré máme my ako poslanci, musíme tieto financie čo najlepšie využívať a ako vďaka našej spolupráci ich využívať čo najlepšie. Ako môžeme dosiahnuť to, aby sme zabranili istým duplikáciám, zbytočnému dvojakému používaniu a teda mrhaniu financií ku ktorému by mohlo e, dôjsť, ak by došlo k výdavka, výdavkom, ktoré budú rozhodnuté aj na, a vydané aj na európskej, aj na národnej úrovni. Ako by sme mali postupovať, aby v oblastiach, kde veľa členských štátov venujú národné prostriedky, aby sa tieto využívali lepšie, napríklad v oblasti vedeckého výskumu, tá kritická masa ponad ktorú už nie je zaručená tá účinnosť. Inak povedané, ako môžeme vydávať menej, pretože potrebujeme rozpočtovú rovnováhu, ale tam, kde treba vydávať, pretože to je príprava na budúcnosť a teda sú to výdavky, ktoré sú potrebné, tak ako vydávať tieto peniaze lepšie a dosiahnuť lepšiu hospodárskú, sociálnu účinnosť verejných výdavkov z peňazí našich daňových poplatníkov. A predovšetkým, ako môžeme pracovať lepšie, každý doma, ale aj všetci spolu, aby sme zabezpečili financovanie spoločných cieľov, ktoré máme vo všetkých európskych členských štátoch, ktoré sú zahrnuté v tom, čo nazývame program Európa 2020. Tento akčný plán Európa 2020 to nie je len myšlienka Európskej komisie alebo Európskeho parlamentu, je to politická vôľa a to jednomyselná Európskej rady, teda šéfov vlád a štátov, eh, ktorí prijali túto myšlienku v júli minulého roka. A ako to môžeme financovať? Európsky rozpočet prispieva k financovaniu priorít programu 2020 a pani Balzány vám to vysvetlí. Čo by ale mohlo byť zaujímavé, že každý z nás by mohol vysvetliť, ako u nás doma sa tieto programy, tieto ciele berú do úvahy, alebo nie sú brané do úvahy, ak tomu tak je. pred programom Európa 2020 existoval program Lisabonská stratégia, pretože bol prijatý Európskou radou v Lisabone v roku 2000 na obdobie roku 2000-2010. Bol to absolútny neúspech. A tentokrát ale nemáme právo byť neúspešní. Dostávame sa z krízy, niektoré krajiny v tej kríze ešte stále sú a my potrebujeme pripraviť budúcnosť tak, aby sme skonsolidovali tú budúcnosť. A to je cieľom akčného programu Európa 2020. Ako to chceme urobiť, ako sa o to snažíme v európskom rozpočte a ako sa o to snaží každý z nás na národnej úrovni. A tu by som tiež povedal, ako môžeme lepšie spolupracovať, keď naše vlády na poslednej Európskej rade rozhodli vytvoriť koordinačné postupy rozpočtových a hospodárskych politík, ktoré nazývame najnovšie európsky semester. Teda každá z našich krajín každý rok v rámci svojho rozpočtového postupu začne v rámci európskeho semestra. A bude to prebiehať podľa toho, čo je naplánované v tom európskom semestri. Je to možno zvláštna vec a vo viacerých parlamentoch na to poukázali, viacerí z vás ste o tom hovorili, že doteraz v tomto postupe, o ktorom rozhodli, rozhodli naši šéfovia vlád, nie je miesto pre parlamenty ako také. Asi si myslia, že aj tak koncom roka národné parlamenty rozhodujú a hlasujú o národných rozpočtoch a teda nie je povinné asociovať od začiatku k tomuto procesu parlamenty. Ale tieto pocity, ktoré ste viacerí vyjadrili a ja ich zdieľam, sú práve opačné. Je potrebné, aby národné parlamenty boli asociované od začiatku, od prvého dňa. Pretože práve v parlamente prebieha tá demokratická rozprava, ktorá je verejná. A ako náhle Európska rada bude mať nové kompetencie, ktoré doteraz nemala, zadefinovať usmernenia, rozpočtové e, výbery alebo výzvy, tak my potrebujeme absolútne, aby tieto rozhodnutia boli sprevádzané politickou diskusiou ešte predtým, než sa vôbec príde k tomuto rozhodnutiu. A aby sa to okomentovalo, potvrdilo, alebo naopak, aby sme ich hlasovaním v národných parlamentoch zamietli. Takže mnohí si myslíme, že postup európskeho semestra, tak ako to rozhodli šéfovia vlád je dobrý postup, ale treba ho doplniť a treba tam zaviesť aj úlohu národných parlamentov a jedna z tém, o ktorej by sme mohli dnes po obede hovoriť, je práve podstata, teda financovanie veľkých cieľov stratégie 2020, ale ako aj vy, vidíte a my vidíme úlohu národných parlamentov a ako by mohli byť asociovaní k tejto procedúre v tomto postupe. Ďakujem vám všetkým a dám slovo Franceske Balcani, ktorá je spravodajkyňou nášho parlamentného výboru pre rozpočet na rok 2012 pre Európsky parlament, aby nám predniesla to, ako Európsky parlament pripravuje začlenenie európskeho rozpočtu do veľkého programu Európa 2020 a do európskeho semestra. Nech sa páči. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Už ste spomenuli, že v tomto roku prácu na rozpočte na rok 2012 sme zahájili vlastne s tým, ako sa začala práca na európskom semestri. V roku 2010 boli veľké problémy pre Európsku úniu, ako aj pre niektoré členské štáty. Súviselo totižto s tým, že bolo nevyhnutné vykonať stabilizačné opatrenia. No a prostredníctvom európskeho semestra sa sleduje snaha naplniť dva ciele. Poprvé je dôležité vytvoriť nástroj, ktorý posilní v rámci Európskej únie hospodárske riadenie a potom zároveň ide o konkrétnu, konkrétne uplatnenie pridanej hodnoty Európskej únie. To je vlastne taký základ pre naše úsilie. Od začiatku Európsky semester bolo niečo, čo malo prispieť k stabilizácii rozpočtov. Čo vlastne znamená európsky semester? Znamená to tak, ako ste to povedali, že ide tu predovšetkým o koordináciu a konvergenciu medzi národnými rozpočtami ako aj rozpočtom EÚ. To znamená, že Rozpočet EÚ neznamená iba určité presúvanie zdrojov, ale má vlastne sledovať určité strategické smerovanie v rámci európskeho prostredia. A pritom je samozrejme dôležité zohľadniť aj národné rozpočty. To znamená, že v rámci tohoto ročného rozpočtu je tu snaha alebo určitý prístup o obnovenie. A toto je vlastne také hlavné zameranie snahy o vykonávanie hospodárskeho riadenia. Musím povedať, že vôbec nie je jednoduchá úloha koordinovať európsky rozpočet s rozpočtami národných štátov, lebo tu platia iné pravidlá. Našim cieľom bolo vykonať základnú koordináciu, na tom pracujeme, chceme mať konvergenciu v rámci cieľov a priorít. Takto si predstavujeme e, tú koordináciu, ktorú sa snažíme dosiahnuť. To znamená, že nie je tu iba o čisto formálnu koordináciu, ale ide tu o koordináciu obsahov a cieľov. Naše ciele sú jednoznačné. Vypracovali sme stratégiu a Európsky parlament sa vyjadril k tejto stratégii a veľkou väčšinou ju podporil. Je tu stratégia EU 2020, a ide tu o skutočne konzekventnú stratégiu z hľadiska obsahov. A my očakávame, že s jej pomocou dosiahneme hmatateľné výsledky. Preto je veľmi nevyhnutné, aby sme do celého procesu zapojili členské štáty, aby sme čas zodpovednosti presunuli aj na ne. Samozrejme, v prvom rade musíme implementovať stratégiu EÚ pričom je ale dôležitá spolupráca s členskými štátmi. No a naše rozpočtové konanie malo byť východiskom. Je tu o to, aby tu bol jasný nástroj, podľa ktorého sa môžu orientovať národné politiky. Nesmieme zabúdať samozrejme aj na to, že v rámci stratégie EU 2020 sa ráta s národným úsilím, s národnými reformy. Tieto budú doplnené aj na európskej úrovni, čím by sa tak povediac mohol ukončiť celý kolobeh. No a čo sa týka cieľov stratégie EU 2020, má to byť aj určitý podnet na nové myšlienky. To znamená, že musíme sa snažiť, aby rozpočtová politika ehm, bola koncipovaná stredno a dlhodobo. To znamená, že nesmieme sa zameriavať iba na krátkodobé ciele, ale musíme ehm, koncipovať dlhodobejšie ciele. Takže myslím tým nie ciele, ktoré siahajú iba na 12 mesiacov, ale musíme sa rozhodnúť e, dosiahnuť dlhodobejšiu konvergenciu. To je východisko pre investičný rozpočet, akým je rozhodne rozpočet EÚ. Investičný rozpočet preto, lebo väčšina výdavkov EÚ sú vlastne investície ale aj preto, lebo investičné rozpočty sú nevyhnutné na to, aby sa vykonali také investície, ktoré z dôvodu štátnych dlhov a problémov s národnými rozpočtami nemôžu byť realizované na národnej úrovni. Investičný rozpočet znamená, že e, my by sme mali byť, tak povediac, hnacia sila za jednotlivými rozhodnutiami. Samozrejme, je možné k tomu pristupovať aj opačne. To znamená, že členské štáty sa musia snažiť si zabezpečiť na Európskej únii potrebné prostriedky na to, aby mohli vykonávať nevinutné investície. Ale môže to fungovať aj naopak. A síce e, národné výdavky môžeme prispôsobiť cieľom Európskej únie a takýmto spôsobom môžeme e, použiť európske prostriedky ako určitú páku na národné výdavky, národné prostriedky. No a čo sa týka cieľov stratégie 2020, to sú vlastne priority rozpočtu na rok 2012 a ide tu o veľké či žiadostivé priority. No a práve takáto cieľa vedomosť, či žiadostivosť je súčasťou tejto stratégie, kde ide o lepšiu Európu, ktorá e, zabezpečuje pracovné, vytvára pracovné miesta a kde existuje hospodársky rast. V tejto etape je dôležité, aby sa stratégia EU 2020 považovala aj za stratégiu na boj proti krízi. Dalo by sa povedať, že na rok 2012 existujú také dve heslá. To znamená, že na jednej strane je tu nevyhnutnosť vykonávať úspory, toho sme si vedomí. Vieme, že sú tu že prostriedky národnej úrovni sú obmedzené a zároveň na druhej strane stratégia EU 2020 neznamená vlastne nový začiatok, ale je to reakcia na krízu a na nevyhnutnosť vykonávania úspor. To znamená, že je dôležité, aby sme pristúpili k financovaniu ako reakciu na krízu. To znamená, že prostredníctvom cieľených investícií musíme prekonať krízu. A práve preto táto stratégia nemôže byť spochybňovaná a nesmie stroskotať na nedostatočnej vôli členských štátov, ktoré vykonávajú krátenia vo svojich rozpočtoch. Čo sa týka rastu, čo sa týka investícií a vytvárania pracovných miest, sú tu investície, ktoré súvisia s zamestnanosťou. Tieto investície samozrejme majú rozličný charakter je dôležité myslieť eh, pre všetkým na mladých ľudí a ich potreby a zároveň sa musíme zameriavať, ale samozrejme na ostatné vekové skupiny. Častokrát v Európe dochádza k tomu, že v súťaži s inými štátmi sa mnohí ľudia cítia byť ohrozený. Dôležité je reagovať dynamicky a moderne na vzniknutú situáciu. Toto je dôležité, aby táto modernizácia sa týkala aj tradičných európskych politík. Jednoducho je nutné politiky modernizovať, ale nesmieme e, jednoducho iba niektoré politiky odsúvať. Dôležité je, aby tu bol jasný súlad s národnými rozpočtami a dôležité je, aby európsky rozpočet obsahoval jasné kritériá. Čo sa týka národných parlamentov, my by sme boli radi, keby nás podporovali, keby sprevádzali nás vlastne v rámci tejto cesty a keby podporovali dosiahnutie cieľov v rámci stratégie EÚ 2020. To znamená, že je dôležité sa zamýšľať nad tým, ako je možné dosiahnuť potrebu, potrebnú koordináciu, ktorá by nám umožnila realizovať politiky, ktoré by ináč neboli realizovateľné. Je tu pre všetkým o investície a vytváranie nových možností, ktoré je možné dosiahnuť iba prostredníctvom vzájomného pôsobenia EÚ a teda národnej úrovni. A sú to možnosti, ktoré bolo škoda nevyužiť. Ďakujem pani Balzány. Otváram diskusiu. Slovo majú naši priatelia z národných parlamentov. Mám dve žiadosti o slovo. Uh, et, et uh, le... Nous sommes en Belgique. Sme v Belgicku. Pani Van der Merch zo Senátu požiadala o slovo. Budem dávať to slovo tak, ako dostanem žiadosti. Nech sa páči. Voorzitter, Eh, ik ben blij om hier vandaag de mogelijkheid te krijgen om... Ďakujem eh, pekne. Teší ma, že dnes pred zastupcami Európskeho parlamentu môžem povedať čosi k najväčším výzvam našich časov. Ako možno našu eh, rozpočtovú politiku koordinovať? Koordinácia národných rozpočtov dosiahla hranice. Namiesto toho potrebujeme nejakú užšiu spoluprácu s európskymi cieľmi, s európskymi výzvami v dnešnom svete. To musí byť náš cieľ. Európska únia je dôležitou prioritou. Ekonomický potenciál musíme plne, plne vyčerpať. Ide o to, aby sme integráciu uh, vnútorného trhu spojili s posilnením sociálnej dimenzie Európy. Potrebujeme zjednodušenie zákonodárstva na európskej úrovni a lepší prístup k financovaniu a podpore pre uh, dovoz a vývoz bez nepotrebnej byrokracie. To treba odbúrať. A lepší boj proti podvodom. Pokiaľ ide o finančné prostriedky na európskej úrovni, tak sa obávam, že momentálne by bolo ťažké požadovať od krajín väčšie úsilie pri tých veľkých rozpočtových problémoch, ktoré majú. Prerozdelenie e, zadlžení prostredníctvom distribúcie euroobligácií by bola jedna z možností odľahčenia problémov e, krajín, ale nedá sa použiť na to, aby sme e, všeobecne riešili daňové zaťaženie podnikov a občanov. Bolo by želateľné, aby členské krajiny v prvom rade realizovali evaluáciu, pokiaľ ide o náklady. Som tu síce len hosťom, ale podľa mňa by si bolo treba prepočítať aj e, prevádzkové e, firemné náklady. Pokiaľ ide o finančné transakcie, nuž, tak vám môžem povedať, že Belgicko v roku 2004 prijalo e, zákon, vďaka ktorému sa vlastne stalo už zástancom takéhoto zda- zdaňovania transakci- transakcií. Potrebné je však, aby všetky, alebo aby aj ďalšie krajiny prijali takéto zákony, alebo aby sme mali k tomu smernicu. A potom ešte jedna vec, a to je starnutie obyvateľstva v Európe. Pri e, zvážení e, priemernej dĺžky života v Európe treba dlhodobo e, posilňovať tri piliere stratégie 2020. Poprvé odbúranie verejného zadlženia, po druhé lepšia efektívnosť a po tretie zodpovedajúce riešenie e, veku odchodu do dôchodku. To by sa malo fiškálne spojiť so stimulmi, aby to bolo atraktívnejšie vo všetkých krajinách, aby zamestnanci v Európskej únii mohli byť mobilnejší. Preto je tiež potrebné mať určitú prenosnosť e, európskych práv, e, predovšetkým nárokov dôchodkovej povahy tu nepôjdem už ďalej do detailov. Potrebujeme lepšiu koordináciu národných dozorov finančných trhov, aby tu bol trvalo udržateľný rozvoj finančných trhov. A vzhľadom na problémy, ktoré tu boli, aj dozor a koordinácia. To je dôležité napríklad tým, že by sme mali aj verejný, verejný e, ratingový orgán alebo agentúru verejnú ratingovú agentúru na európskej úrovni s európskymi pravidlami, aj pokiaľ ide o e, zavedenie európskeho pasu pre finančné služby a služby. Toto všetko samozrejme aj za spolu účasti kolegov e, z Flánska. Vo vašej poslednej poznámke hovorí pán predseda vytvorenie dozorného systému na európskej úrovni. To sa už zabezpečilo s tými tromi orgánmi. Jeden pre banky, jeden pre poisťovníctvo, jedno pre finančné trhy. Pokiaľ ide o poslednú myšlienku, ktorú máte, tú Európsku ratingovú agentúru, tak o tom sa teraz diskutuje aj v parlamente, aj medzi národnými vládami ale na tom ešte budeme pravdepodobne musieť popracovať. Teraz dám slovo e, predsedovi parlamentného výboru zo Španielska, zo, Setana, zo Senátu je to asi katalanec, tak je to zrejme Jordi Villa Joana. Áno, vysvetlili ste to aj povedali veľmi dobre. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, by som chcel poďakovať za to, že ste nás pozvali poprvýkrát na základe Lisabonskej zmluvy, aby sme sa stretli na tomto stretnutí, ktoré je podľa mňa zaujímavé, pretože ekonomická situácia, ktorú zažívajú všetky krajiny EÚ, vyžaduje to, čo hovorila pani Balcani. Potrebuje, potrebujeme tú koordináciu, na to nie sme zvyknutí, k tomu doteraz k tomu nedochádzalo a ako sme hovorili, potrebovali by sme na to aj presnejší harmonogram, aby sme to mohli preniesť aj do našich senátov, kongresov, teda parlamentov. Zdieľame ciele stratégie Európa 2020 v zásade v týchto významných momentoch, ako je vytvorenie pracovných miest, to je pre nás absolútna priorita. Sú to ústredné témy stratégie 2020 Hovorí sa o tom, že e, malo by byť až viacej ako e, vysoké percento aktívneho obyvateľstva by malo byť zamestnané. Máme vysokú nezamestnanosť medzi mladými, dokonca 40 e, mladých ľudí v našej krajine nemajú pracovné miesto a to je teda pre nás absolútna priorita a musíme vytváranie pracovných miest podporovať, takže zdieľame tento prvý cieľ. Je to obrovská priorita rozpočtu po druhé, aby sme boli konkurencieschopní, mať konkurencieschopnejšiu, produktívnejšiu a účinnejšiu Európu. A tu sú dve základné osy. Zdieľame ich a je to aj v stratégii 2020, to je inovácia a rozvoj. Musíme byť schopní inovovať, pridať tú pridanú hodnotu našim výrobkom, aby sme boli konkurencieschopnejší, šikovnejší, rýchlejší a to všetko ide cestou inovácie takže aby v európskom rozpočte e, sa išlo práve tou cestou podpory inovácií a rozvoja. To je rozhodujúce vo všetkých sektoroch. A potom by bolo veľmi dôležité vzdelávanie a výchova. Hovoríme o tom, že nechceme, aby bolo väčšie ako 10-percentné predčasné ukončenie školskej dôchádzky a chceme, aby sme mali vysoký podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, pretože lepšie vzdelaní občania vytvoria lepšiu spoločnosť a preto vzdielať informáciu to je jedna veľká priorita. A ešte záverom jedna obrovská priorita, ktorá je pre nás dôležitá, aby sme získali investície infraštruktúry. Veľa sme investovali do infraštruktúr, veľa krajín išlo touto cestou. V tejto situácii máme oslabené rozpočty, je to ťažšia situácia, ale aj naďalej budeme investovať, ale predovšetky musíme stanoviť priority tak na národnej, ako na európskej úrovni, aby to boli také investície, ktoré prinesú konkurencieschopnosť a produktivitu a na tie by sme sa mali sústrediť. A tu by sme sa mali koordinovať, aby napríklad konkrétne v Španielsku my potrebujeme e, tie železničné koridory pre nákladnú dopravu, pretože vieme, že Španielsko umiestňuje takmer 60 svojho exportu v Európe a preto je potrebné, aby sme mali ten stredomorský koridor, toto prepojenie. Máme aj Atlantický koridor, takže chápeme, že priorita pre Španielsko by bolo, aby Európsky parlament a Európa spolupracovali na týchto projektoch investícií do e, železničnej nákladnej dopravy, aby sme vylepšili Mm, konkurencieschopnosť a produktivitu. Pred niekoľkými dňami sme mali stretnutie v Budapešti, kde Maďarsko tiež prišlo s týmto návrhom investovať do železničnej nákladnej dopravy. Je to, bolo to takéto podobné stretnutie ako toto, a kde sme o tom hovorili. A v tejto situácii, keď všetci máme také veľmi prísne rozpočty, tak je tu pokušenie odstrániť tie investície do infraštruktúr, ale podľa mňa by to bola veľká chyba, pretože takto by sme premrhali tú príležitosť urobiť Európu konkurencieschopnejšiu a nesmieme teda zabúdať na tieto investície do týchto infraštruktúr. Ďakujem za pozornosť, pán predseda. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Lamasúr. Naozaj Myslím, že ste poukázali na ten najcitlivejší, najdôležitejší bod. Všetci sme prinútení robiť škrty v rozpočte a to obrovské škrty, ktoré sme si nevedeli predstaviť v minulosti. A najjednoduchšia cesta by bola odstrániť tie investície, ale musíme ísť takou cestou, aby sme tomu zabránili. A to, čo my voláme regionálny fond alebo kohezný fond, zohrávajú významnú úlohu v takej krajine, ako je moja, Francúzsko, tretina verejných investícií sú e, financované z regionálneho fondu. Samozrejme, v ostatných kohezných krajinách tento podiel je väčší a treba zabezpečiť, aby tieto peniaze sa míňali dobre a aby sme jednoducho neškrtali v investíciách, hoci je potrebné robiť úspory. A teraz dám slovo pánovi Pavlovi Antovi, ktorý je predseda parlamentného výboru pre verejné financie v Polsku. Nech sa páči. Ospravedlňujem sa, ak som zle vyslovil vaše meno. Polsko bude v druhom pol roku predsedom EÚ a budeme s nimi rokovať o rozpočte na rok 2012. Nech sa páči. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie. Ďakujem, pan predseda, dámy a páni. Máme tu podľa mňa veľmi zaujímavú diskusiu, pokiaľ ide o koordinácie rozpočtových politík a rád by som povedal zo pár poznámok z polskej perspektívy k tejto veci. Vytvorenie e, európskeho semestra ako nástroja na zlepšenie ekonomického riadenia v EÚ, no už to si zaslúži ozaj podporu. Lepšia koordinácia ekonomických a rozpočtových politík členských krajín je e, očividne e, nevyhnutná. Rovna, ukazuje to aj e, svetová globálna hospodárska kríza. Mali by sme smerovať k odstraňovaniu rozkolov v EÚ. Otvorená povaha Európskeho paktu, takisto Europlus, to všetko je veľmi vítané. Sila Eh, európskej únie je v silnej, silnej mene a konkurencieschopnej ekonomike. To potrebujeme zlepšiť rozvojové perspektívy pre EÚ. Polsko chce byť eh, aktívnym účastníkom v boji za posilnenie európskej konkurencieschopnosti. Chceme posilniť ekonomické riadenie a chceme Eh, jednotlivé nástroje eh, uspôsobiť tak, aby lepšie predchádzali krízam, aby lepšie prispievali k implementácii stratégie a cieľov eh, stratégie 2020 verejné financie v Polsku treba konsolidovať. Tieto snahy naozaj zintenzívňujeme, verejnú službu, štrukturálne reformy, hoci Polsko je mimo eurozóny, dopady e, turbulencií vo vnútri eurozóny na, tiež posilňu, e, po, pociťujeme silne. A preto najsilnejšie požiadavky v eurozóne e, aj naprieč EÚ, to všetko je záujme aj Poliakov a našej krajiny i krajiny iných, krajín iných. Je potrebné predchádzať otrasom paktu rastu a stability treba prikladať väčší, väčší dôraz na kritériá pre verejné zadlženie. Mali by sme zabezpečiť, aby fiskálne kritériá boli transparentnejšie a aby boli údaje porovnateľnejšie. My by sme sa mali hlavne snažiť o rovnaké e, podmienky pre e, vyhodnocovanie fiškálnych situácií v členských krajinách medzi tými, ktorí už spustili štruktúrálne reformy a, a, a inými, takisto pokiaľ ide o penzíne reformy. Ďakujem. No. Ďakujem. Pán predseda, ja by som dodal, že všetci obdivujeme, ako Polsko bolo jediná krajina z 27, ktorá prešla svetovou hospodárskou krízou bez toho, že by došlo k poklesu HDP. Takže, takže myslím, že sa môžeme veľa poučiť z polského príkladu. A teraz dám slovo pánovi Massimovi Garavaliovi, ktorý je podpredsedom výboru pre rozpočet Talianského senátu. Sí, grazie, presidente. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vypočuli sme si vašu pani spravodajkyňu. vypočuli sme si už aj zástupcov národných parlamentov. A spomínalo sa to, čo je nevyhnutné na to, aby sa lepšie koordinovali európsky rozpočet s národnými rozpočtami. To si vyžaduje následovné. Poprvé je dôležité, aby sme sa pohybovali, tak povediac, na úrovni reformných plánov. U nás v Taliansku majú ministri dnes schváliť národný reformný plán. Tento plán obsahuje viaceré dôležité témy, ktoré veľmi cieľene nadviazajú na stratégiu EU 2020. To znamená, že je, na, že je tu snaha dosiahnuť hospodársky rast bez deficitov, ak by som to mohol tak zjednodušene povedať. Ide tu o stanovenie istých kritérií, ktoré pozostávajú z piatich bodov. Poprvé, dôležité je konsolidovať národný rozpočet. Už sme u nás dosiahli značné výsledky, keď si porovnáme východiskovú situáciu a v roku 2012 chceme znížiť deficit, deficit štátneho rozpočtu pod 3 V posledných rokoch sme mali 4 až 5 A bolo to, ale napriek tomu to bolo o 0,6 ako sa pôvodne plánovalo. To znamená, že verejné výdavky by sa vlastne mali v dohľadnej dobe znížiť skutočne o desiatky percent. Takže musím povedať, že je to skutočne E, veľká práca, ktorá bola odvedená. Samozrejme, je to o také otázky, ako je produktivita, konkurenciaschopnosť. My by sme chceli, aby mzda lepšie odzrkadlovala produktivitu. A potom sú tu určité kritéria. Spomínal sa, spomínala sa zamestnanosť, trh práce. Toto sú všetko pre nás veľké výzvy. Tu ide predovšetkým o mladých ľudí, ale aj o ženy, špecificky na juhu našej krajiny. Ide o to, aby sme pre nich zjednodušili situáciu, aby sme uľahčili aj situáciu e, hospodárskym aktérom, pre všetkým v oblasti výroby. No a tu sú veľmi dôležité inovácie. Ako som už vravel, ja sa tu snažím hovoriť o dvoch úrovniach. Možno, že tá prvá úroveň je jednoduchšia, čo sa týka koordinácie, a tu ide o čerpanie kohezných prostriedkov. No a môžem povedať, že tuto vyvíjame skutočne veľké úsilie. To znamená, že sa snažíme na jednej strane e, zabezpečiť koordináciu jednotlivých regiónov. Zameriavame sa na dôležité typy infraštruktúry, kde tú tzv. ťažkú infraštruktúru a snažíme sa koordinovať prácu jednotlivých inštitúcií, ktoré tu nesú vzdielanú zodpovednosť. Tu ide o to, že čo sa týka kofinancovania, samozrejme zjednodušuje koordináciu národnej politiky, ako aj EU politiky, ale práve vychádza, ale zároveň spôsobuje určité problémy e, v oblasti e, rastu a stability. Takže niekedy existujú síce prostriedky, ale nie sú možnosti ako ich vynaložiť kvôli paktu stability a to potom eh, spomaluje alebo odsúva investície do budúcnosti. Bolo by dobré, keby Európsky parlament našiel nejakú inú formu eh, intervencií, ktoré by sa mohli zamerať, zamerať na to, aby sa urýchlilo čerpanie prostriedkov toto je veľmi dôležité práve v tejto dobe, kedy všade je nedostatok prostriedkov. Myslím si, že to by bol veľmi pozitívny cieľ. Tu ide o to, aby sme zoslabili efekt bumerangu, aby tu nebola závislosť prostriedkov. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán podpredseda. Teraz dávam slovo pánovi Vozganianovi, ktorý je predseda mm, rozpočtového výboru Rumunského senátu. Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, teraz by som sa zameral na koordináciu národných rozpočtov. Čo sa týka Rumunska, samozrejme my plne podporujeme program EU 2020, ale musím povedať, že nie je to vlastne žiadny zázrak alebo len prekvapenie. Všetky štáty podporovali Lisabonskú stratégiu, ale nakoniec to neviedlo k tomu e, výsledku, ktorý sme očakávali. Takže nestačí iba vyjadrovať podporu. No, ja by som chcel povedať, že čo sa týka európskeho semestra, tak jeho hlavná úloha spočíva asi v tom, aby sa každý rok vykonalo hodnotenie a síce ako sa vyvíja stratégia EÚ 2020. Toto bude vlastne tá hlavná úloha európskeho semestra. Potom druhá vec, o ktorej tu môžeme diskutovať, sa týka zamestnanosti, týka sa konkurenceschopnosti a ďalších s tým, s tým prepojenými témami. Tu je dôležité zadefinovať aktívnu úlohu rozpočtu, ako aj ďalších nástrojov, ktoré tu máme, ako sú PPP projekty, štátna pomoc, európske prostriedky a ďalšie nástroje na podporu napríklad obchodu. bolo by dobré mať takú aktívnu filozofiu alebo aktívnu úlohu štátu, aby sa prilákali súkromné prostriedky, ktoré by smerovali do dôležitých národných, ale aj európskych projektov. Ja by som chcel povedať, že podľa môjho názoru by sme mali trošku upraviť náš prístup k rozpočtu. Podľa môjho názoru je dôležité, aby všetky národné parlamenty a vlády vypracovali špeciálnu správu, ktorá sa týka návrhu rozpočtu a bolo by to prepojené s implementáciou stratégie EU 2020. Čo sa týka nášho štátu, e, vláda prezentuje správu o makroekonomických indikátoroch a o celkovom stave ekonomiky ale bolo by dôležité k tomu pridať ešte nejakú špecifickú správu, ktorá by sa týkala stratégie EU 2020, týkala by sa otázok hospodárskeho riadenia a tak ďalej, aby sa lepším spôsobom hodnotili tieto oblasti, aby sa e, posúdil prístup každej vlády k týmto témam. No a ešte ďalej by som chcel povedať, že dôležité by bolo možno mať nejakú spoločnú metodológiu. Musíme si uvedomiť, že každý rozpočet funguje ináč bolo by dôležité nájsť nejakú metódu, ako porovnávať, ako byť kompatibilný, keď tie nástroje sú rozdielne. No veľmi zložité je vykonať koordináciu medzi rozpočtami, ak každý štát má inú mieru príjmov z hľadiska percenta HDP. Napríklad 30 to v prípade naše, našeho štátu, niekde je to 48 takže je to veľmi zložité nejako zosúľadiť a vytvoriť spoločnú stratégiu. Veľmi ťažko je aj porovnávať štruktúru výdavkov a príjmov, ak e, príjem z hľadiska HDP je taký rozdielný. Takže je zložité napríklad našu krajinu porovnávať s takým štátom, kde tie príjmy sú podstatne vyššie. Takže nesmieme vytvoriť iba spoločné ciele a princípy, ale možno by bolo dobre mať aj spoločnú metodológiu, a v budúcnosti by to znamenalo asi lepšiu koordináciu kapacít každého štátu, e, zabezpečiť e, finančné zdroje a takto dosiahnuť spoločné ciele. Ďakujem. Máte pravdu, keď nastojíte, že až doteraz na našom každoročnom stretnutí v prípade Európskeho semestra, tak toto stretnutie bude veľmi prísne, ak to môžeme tak nazvať. A každý bude musieť povedať, ako sporí, ako teda robí úspory, alebo ako prehltá ten liek, ktorý je naozaj trpký. To je ten náš taký náš výročný trest, ale nemôžeme sa strhávať len preto, aby sme si hovorili, ako sa trestáme v každom prípade musíme ukázať, že pripravujeme aj budúcnosť a že môžeme dúfať v budúcnosť. Áno, je dobré vidieť, aby sme sa snažili, že dobre, viacej sporíme, ale musíme využiť túto príležitosť aj na to, ako sa pripraviť do budúcnosti a ako uchováme financovanie budúcich výdavkov. Aby sme to robili užitočne, tak to znamená, že v každej krajine ministerstvo financí tým, že pripravuje návrh ročného rozpočtu, predloží určité tabulky alebo prezentáciu, aby sme videli to, čo vo výročnom rozpočte prispieva k financovaniu stratégie Európa 2020 a spoločných cieľov. Ale to sa doteraz vo väčšine krajín nerobí. Vo väčšine krajín to nemá s tým vôbec nič spoločné. Je tu jednoducho národný rozpočet a na druhej strane sú niekde európske ciele. A my sa teraz musíme snažiť, ako by sme ich mohli pre, pre, prepojiť, skoordinovať, aby toto naše výročné stretnutie, aby ten európsky semester, aby sme e, vedeli prepojiť tieto dve veci, aby sme o tom vedeli rozprávať aj na národnej, aj európskej úrovni prepojiť a fungovať takto aby sme si povedali napríklad aj na európskej úrovni, dobre, v minulom roku, ktoré boli rozpočtové riadky, ktoré financovali Európu e, alebo Lisabonskú stratégiu. To je možno len taká intelektuálna otázka, ale dobre, keď urobíme takúto intelektuálnu úlohu a jej výsledky potom môžeme mm, realizovať v praxi a postúpiť ďalej do budúcnosti. A teraz dám slovo predstaviteľovi švédskeho parlamentu, pánovi Goranovi Petersonovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa môjho názoru asi najdôležitejšie pre európsky rozpočet je, aby sme mali dobrý hospodársky rozvoj, to znamená prírastky v členských štátoch. Ak rastie ekonomika členských štátov, tak to znamená, že automaticky rastie sila EÚ ako aj rozpočet. Dnes švédska vláda informovala parlament o usmerneniach pre rozpočet na najbližší rok. Je to rozpočet zameraný na rast, zamestnanosť a aj pre finančnú stabilitu. Keď si pozriete makroekonomické čísla, tak za rok 2011 je tu odhad, že HDP bude rásť o 4,6 a bude dosiahnutý rozpočtový prebytok o výške 0,3 roku 2012 sa ráta s tým, že e, hospodárstvo bude rásť 3,8%, eh, prebytok rozpočtu bude 1,8%, roku 2012 rast bude 3,6% a prebytok rozpočtu dosiahne 2,8%. Toto, teda hospodársky rast, znamená, že sa posilní eh, rozpočet EÚ a je to dobrý základ na to, aby bolo možné dosiahnuť ciele do roku 2020. Čo sa týka e, dlhodobého rozpočtu EÚ, je dôležité, aby sa tu vykonala radikálna reforma. Je dôležité sa viac zamerať na rast a rozvoj. Dôležité je financovať viac do vzdelávania a do do výskumu a menej na polnohospodárstvo. Ja by som sa vyjadril ešte k dvom bodom, ktoré sa tu spomínali. Jedna vec sa týka zdaňovania finančných transakcií. Vo Švédsku sme mali podobnú daň od 80. rokov a musím povedať, že mali sme s tým zlé skúsenosti. Na to, aby fungovala takáto daň, podľa našich skúsenosti, je dôležité, aby to bolo globálne, aby to bolo rovnaké na celom svete. Vo Švédsku sa obchod s takýmito transakciami presunul jednoducho do iných lokalít a tým pádom sa vlastne celá tá daň a tak zrútil a nefungovalo to, muselo sa to zrušiť, takže praktické skúsenosti do Švédska sú skutočne veľmi zlé. No a čo sa týka koordinácie v rámci EÚ, myslím si, že je to veľmi slubná myšlienka a v rámci tých materiálov, ktoré ste nám dali k dispozícii, si myslím, že bod 8 a 10 si zasluhujú e, našu pozornosť a myslím si, že vyššia miera koordinácie e, znamená pozitívny hospodársky vývoj pre EÚ. Ďakujem pekne. Oui, merci beaucoup. E. Ďakujem. Zaznamenáme si všetko, čo ste povedali. Predovšetkým to, ako Švédsko už dosť dlho, dlhú dobu si uchovalo relatívne vysoký ekonomický rast v porovnaní s ostatnými susedmi a to bol navyše aj veľmi zdravý ekonomický rast. Niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko, obdivujú švedské výsledky. A zaznamenali sme si aj vašu skúsenosť s eh, daňou z finančných transakcií a môžeme sa z toho určite poučiť. Boli sme na severe a aj tam ostaneme. A dám slovo kolegovi z Dánska. Je to pán Olsen, pani Olsen Dýr. Nech sa páči, z Folketingu, z Dánska. Merci. Euh... Øh, ja tror, det er rigtig vigtigt, at EU's strategier underbygger hinanden. Og Ďakujem pekne. Ja si myslím, že čo sa týka stratégií EÚ, tak je dôležité, aby všetky stratégie sa zájomne podporovali. Konec koncov máme tu určité ciele v rámci stratégie do roku 2020. Chceme posilniť hospodársky rast, delovanie, inovácie. Sú to všetko dobré politické ciele, ale oni nie sú podporované cieľmi, ktoré sú súčasťou Europaktu, kde ide o to, aby sa riešili otázky e, dôchodkového veku a tak ďalej. Ak tieto veci nebudú vzájomne prepojené, tak bude zložité dosiahnuť výsledok. A preto tá otázka európskeho semestra je skutočne centrálna. Musíme si uvedomiť, aké sú tu makroekonomické nerovnováhy, ktoré je dôležité prekonať. Ak chceme dosiahnuť e, dobré ciele, tak e, podporujeme názor Európskeho parlamentu, že na prvom mieste je iste zamestnanosť, lebo toto je dôležité z hľadiska fungovania našej spoločnosti, je dôležité to pracovať s určitými indikátormi, samozrejme. Musíme sa spoločne zamýšľať nad tým, ako je možné zach- zachovať, tak povedať, tradičné finančné prostriedky, ako je možné nájsť nové. Toto musí byť zájomne prepojené. A takisto musíme ďalej viesť diskusiu ohľadne európskeho rozpočtu. Podľa môjho názoru, to, čo je tu hlavné, je to, že musí tu byť možnosť pre národné politiky, aby národní politici mohli rozvíjať svoje vlastné politiky. Samozrejme, ale v európskom rozpočte je dôležité zabezpečiť to, aby sa ciele do roku 2020 naplnili. To znamená, že je nutné podporovať inovácie, výskum a je nutné sa menej zameriavať na polnospodárstvo. Samozrejme, aj polnospodárstvo je dôležité, ale musíme viac podporovať výskum a inovácie. No a teraz, čo sa týka e, finančných služieb, už sa o, o tom hovorilo. Hovorilo sa o tom, že sa tým má zaoberať rada, napríklad bolo by možné vytvoriť spoločnú daň pre právnické subjekty alebo nejaký spoločný daňový základ. Zatiaľ sú tam ešte veľké rozdiely. Napríklad e, Írsko má nízke sadzby a to potom vedie k určitej konkurencii medzi členskými štátmi a potom infraštruktúrne projekty. Toto všetko je veľmi dôležité. Konec koncov e, diskusie tam už prebiehajú nejakú dobu, no ale nedosiahol sa pokrok. Podľa mňa dozrel čas, aby sme sa skutočne k tomu stávali konštruktívne a musíme si uvedomiť, že národných prostriedkov jednoducho nebude nejako viac a ak má teda EU rásť, musíme nájsť nové zdroje. Ďakujem pekne. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Dávam slovo môjmu krajanovi pánovi Gobertovi z francúzského parlamentného zhromaždenia. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Rád by som sa podelil s vami o pár myšlienok a síce, že Európa už nemôže sklamať. Naznačili ste, spomenuli ste Lisabonskú stratégiu a vy sami ste povedali, že to bol neúspech. Neviem, či by som to takto zadefinoval a naši spoluobčania už to majú plné zuby, že čakajú a snívajú o niečom, čo nikdy neprichádza. Myslím, že k tým cieľom stratégie 2020 tam je relatívne veľký konsenzus, ale otázka, ako tieto ciele dosiahnuť a to, ako to dosiahnuť, to je prvá otázka, ktorú si kladieme, keď e, každá, alebo každá tá, či ktorá členská krajina si môže vybrať inú cestu a keď niekto hovorí, že sa to môže urobiť len tak, e, že sa to zníži len rozpočtami, intervenčnými rozpočtami a to je veľmi nebezpečné, pretože to sú tie isté rozpočty a tie isté financie, ktoré sú potrebné pre našich občanov a to môže byť nebezpečné. A keď si myslíme, že ekonomické oživenie dosiahneme znížením povinných e, poplatkov, a že, ale to samozrejme nie, nevždy musí prinášať príjmy a to môže prinášať aj e, dlhy. Takže čo to vlastne znamená? Musíme byť síce veľmi prísni, ale položiť si otázku prostriedkov, ako to dosiahnuť. Napríklad, e, keď hovoríme o transferoch, že v niektorom sektore e, sa štát angažoval, napríklad v miestnych samozprávach a tak ďalej. Takže ešte ostáva pred nami dlhá cesta, aby sme dosiahli tú rovnováhu, ktorú si všetci želáme, ale ak každá krajina to chce dosiahnuť, ak chceme byť ale trochu seba kriticky, tak treba byť kritický a seba kritický aj k Európskemu parlamentu. Keď vidím tie ambiciozne sumy, o ktorých sa hovorí, či už je to spoločná poľnohospodárska politika, Francúzsko e, si zakladá na tom, aby sa táto politika uchovala, pretože je to aj jedna podmienok e, európskej autonómie, kohezná politika, výskumná politika, infraštruktúra a tak ďalej. Prednedávnom som tu bol tiež na schôdzi a keď som počul tie ambície v politike infraštruktúr, však sme na to minuli už celý rozpočet EÚ, tak aj tam budeme potrebovať určitú koordináciu a nemôžeme len stále si myslieť, že budeme oznamovať nejaké nové priority a že to zaplatí niekto iný. To je to, čo som chcel povedať. A je to aj taká moja žiadosť, aby sme zabránili tomu, aby sme vytvárali nové zadlženie. Ja som síce za euroobligácie, ale použili naozaj pre investície, o ktorých budeme vedieť, že sú to investície do budúcnosti, pretože keď sa pozrieme dozadu na všetky investície z minulosti či budúcnosti, tak budeme možno aj veľmi nepríjemne prekvapení. Merci, cher collègue Ďakujem, vážený kolega a krajan. Áno, investície minulé aj budúce, aj a teda, áno, v skúsenosti do prítomnosti, to je filozofická otázka, ale veľmi správna poznámka je jasné, že dobré využitie európskeho rozpočtu a prezentácia čísel, na to treba dávať pozor. Použili ste dobrý príklad, Európska komisia má zvykom povedať, že aby sme zabezpečili realizáciu všetkých dopravných infraštruktúr, či už osobnej alebo nákladnej dopravy, alebo energetických a telekomunikačných infraštruktúr, takto predstav 100, 200 alebo 300 miliard eur za budúcich 10 a 20 rokov, ale tieto čísla nič nehovoria, keď niečo pomiešame a financovanie, ktoré je úplne súkromné, samozrejme energia a tak ďalej. To sa samofinancovanie v energetike nie je potrebné dávať 1 euro z verejných eh, financií, ale naopak máme oblasti, kde je potrebné dať aj verejné financie, aby bola aj tá rentabilita je trochu iná, ale musíme byť jasný a jasne to formulovať, ale len tak môžeme robiť politickú diskusiu. Dobre. Pán Negri eh, z Luxemburského parlamentu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Je naozaj pravda podporovať financie vo výskume a rozvoji áno, ale otázka v rámci rozpočtových perspektív 2014-2020 eh, v súvislosti s jadrovou nehodou v Japonsku, či by sme nemali našu energetickú politiku trochu preorientovať a keď vidíme, že Európska agentúra pre jadrovú energetiku uvažuje o 43,7 zásob energii z jadrovej energetiky, tak otázka je, či by sa tento rozpočet nemal viacej orientovať smerom na obnoviteľné energie viacej než napríklad na jadrovú energetiku. Ďakujem, vážený kolega. To je áno, skutočne veľmi opodstatnená otázka. Toto kolo Adam Lovo pani Gerkens, ktorá je predsedkyňou parlamentného výboru pre rozpočet a financie. Commencer mon intervention par euh, Belgicku. Na úvod. Už ste hovorili o problémoch implementácie národných parlamentov do celého procesu, predovšetkým do procesu európskeho semestra. Ak, alebo za predpokladu, že niektorá krajina predloží svoje ciele a číselné údaje, bez e, e, súhlasu Rady a komisie, tak bude treba korigovať rozpočet, ktorý už bol schválený Národným parlamentom. A ja si myslím, že to je pomerne ťažká úloha pre nás ako poslancov. Nám nie je jasné, ako budeme identifikovať možnosti smerov nasmerovania politík národných parlamentov o cieľoch, ktoré prídu z Európskej únie. Preto si myslím, že práve to sú obavy, ktoré nás trápia a o ktorých sa diskutuje s našou vládou. Ako vidíte, sme e, v, e, my, ako viete, my sme v krajine bez a naša situácia je pomerne ťažká. Ja som však chcela zdôrazniť to, že Európska únia musí zohrávať veľkú úlohu a podporovať národné politiky, pokiaľ ide o ciele stratégie 2020. Veľmi dobre vidíme, že je naozaj potrebné orientovať naše ekonomiky do rôznych typov výroby či výrobkov, aby šlo skôr o ekologickejšie a dlhodobejšie e, odvetvia, ale bolo by dobré, aby sme valorizovali európsky rozpočet tak, aby jednotlivé národné ekonomiky boli pritlačené k investíciám v oblasti rozvoja, vývoja a výskumu, ale tiež nadnárodným investíciám, pokiaľ ide o energetické siete, dopravné siete, do oblasti obnoviteľných zdrojov, energetickej efektívnosti a podobných projektov. V Belgicko, pokiaľ ide o regionálne politiky, nemáme k dispozícii túto pomoc zo strany Európskej únie a tak nemôžeme dosiahnuť tieto vytýčené ciele, i keď sú jasne naznačené v našich politikách. Bez tejto globálnejšej európskej politiky je jasné, že to bude ťažké a že ťažko dosiahneme cieľov, pretože potrebujeme ozaj obrovské prostriedky a je dôležité, aby to tiež bolo prepojené so susednými štátmi. Momentálne však dochádza k veľkým udalostiam v Európe, pokiaľ ide o pakt pro euro, pokiaľ ide o národné ekonomiky, ide naozaj o miesto verejných inovácií, verejných prostriedkov do oblasti inovácie, ale aj do oblasti znižovania chudoby, to je súčasťou cieľu 2020. Treba sa na to pozerať ako na investície, nie ako na náklady, ktoré len zaťažujú vnútroštátne rozpočty. je dôležité, aby v tejto oblasti a v tomto období e, e, prebiehali verejné investície, ktoré budú možno e, rentabilnejšie až po niekoľkých rokoch. Niekedy nám to spôsobuje obavy, pretože vidíme, že na jednej strane sa musí presadzovať konkurencieschopnosť, sú problémy s dôchodkovými e, e, problémami, výdavkami a ťažko sa to zasúľaďuje s pravidlami a predpismi Európskej únie. A preto si myslím, že výmeny názorov a koherentnosť, ktorá existuje medzi rozpočtami členských krajín, nám umožňuje konkrétnejšie si vysvetliť, o čo nám ide, než aby sme hovorili len o zásadách liberalizácie, implementácie privátnej sféry, verejných videí a podobne. Ano. Ďakujem. Národné parlamenty, ktoré sú tu zastúpené, sa vyjadrili. Mám ešte ďalšie žiadosti o slovo od národných poslancov, ale teraz navrhujem, aby sme dali slovo Európskemu parlamentu. Je tu pani Beres, ktorá vo výbore pre hospodárska menové záležitosti je spravodajkyňou k postupu európskeho semestra na rozdiel od toho, čo sa deje v mnohých národných parlamentoch. V Európskom parlamente máme dva rozdielne výbory. Rozpočtový výbor, to je ten náš, a ten výbor EKON, hospodárska menová politika. Takže pani Berešová má viacero funkcií, je aj vo výbore pre zamestnanosť a sociálne záležitosti a je spravodajkyňou v Ekone pre Európsky semester a dávam jej slovo. Ďakujem, pán predseda. Je pravda, že v porovnaní s kompetenciami národných parlamentov máme tu taký dvojhlavý prístup, ak to môžem tak nastav, ale venujeme sa európskemu rozpočtu v Ekone a v Ekone sa teda pozeráme aj na národné rozpočty a na kompetencie e otázky paktu stability a rastu. Takže musíme úzko spolupracovať. V mojom výbore som bola poverená touto správou, ktorú voláme správa z vlastnej iniciatívy o postupe európskeho semestra. Nejde vôbec o to, aby sme eh, hovorili o obsahu, ale ako skôr o tom, ako táto iniciatíva Európskej komisie snažiť sa dať rámec rozpočtovej diskusii členským štátom v rámci tohto európskeho rozpočta, rozpočtu a ako môžeme spolupracovať v rámci tohto postupu. Začalo sa s viacerými iniciatívami, či už v Európskom parlamente alebo v národných parlamentoch aby došlo k politickému vyjadreniu v istom momente, pretože keď sa pozerám na harmonogram, tak ako sa črtá, Európska komisia začiatkom roka v januári 2012 predloží referenčný dokument, ktorý bude výročnou analýzou rastu. A tam je otázka, či to bude skôr dokument, ktorý sa bude pozerať na to, čo sa udialo v predchádzajúcom roku, alebo či bude def- definovať politické a hospodárske osmernenia do budúcnosti. Ja mám pocit, že bude to tam aj jedna, aj druhá záležitosť, ale v každom prípade o tom by sme mali všetci spolu diskutovať aj s vami, aj s Európskou komisiou. Na základe tohto dokumentu Európska rada a teda šefovia vláda štátov počas Európskej rady na jar v marci príjmu to, čo by mal byť referenčný rámec pre rozpočty členských štátov a rozpočty členských štátov budú zadefinované svojimi reformnými národnými programami ktoré sa práve vo vašich členských štátoch vypracúvajú a ja chápem, že skôr, než členské štáty predložia tieto programy, e, aby e, samozrejme nie je tam veľa času a ja nechcem zasahovať do vašich postupov, ale viem, že teda je tam aký malý časový rámec, takže v rozpočtovom výbore EP je tu aspekt, ktorému pripisujeme veľký význam a mali by sme na ňom spolupracovať. To je ako keď sa dohodneme na stratégii EÚ, aby národné rozpočty boli doplnkové k tejto stratégii, pretože rozpočet EÚ nie je dostatočne veľký na to, aby mal ten dostatočný pákový efekt, aby túto celú stratégiu zrealizoval. Konkrétny príklad, otázka vzdelávania, výchovy, výskumu a rozvoja. Vieme veľmi dobre, že minulý rok, aká bola bitka, a tá otázka je dôležitá aj do budúcich rokov. Pri diskutovaní o rozpočte EÚ to sú práve tie položky, ktorým musíme pripísať istý význam, ale ak národné rozpočty eh, by boli stanovené na základe radikálne inej stratégie, tak by to bol skutočný problém. Kríza, ktorú zažívame a návrhy Európskej komisie k Európskemu semestru, to všetko nás ešte viacej nutí, aby sme našli ten politický priestor, aby sme verejne diskutovali o veľkých usmerneniach hospodárskych politík a aby sme pouvažovali o tom, ako dosiahnuť tú komplementárnosť medzi rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami. A preto prišiel aj návrh a to pozvanie, aby som vystúpila na tomto stretnutí. A posledná poznámka, a som veľmi prekvapená, že v duchu alebo v podvedomí Európskej rady, Európsky semester má len veľmi formálne tú parlamentnú dimenziu a ja si práve myslím, že sú to národné parlamenty a Európsky parlament, ktoré by mali stanoviť to miesto, ktoré by sme mali mať v tom procese. Je to o to viacej dôležité, že tento proces nie je len proces, ktorý má viesť k byrokratickým rozhodnutiam, ale je to aj veľmi politický priestor vzhľadom na obsah rozpočtových politík, ktoré sa realizujú. A ak sa tieto politiky nebudú verejne diskutovať v politickej diskusii, tak potom ja si myslím, že tam sú aj veľké riziká vrátane fungovania našej demokracie. To bolo niekoľko úvah, ktoré som chcela predoslať k tejto diskusii. Ďakujem, pán predseda. E- Ďakujem, Pervanche. Všetci myslím, že dobre pochopili, že s týmto postupom európskeho semestra sa vytvára niečo absolútne nové. Na návrhy alebo predbežné návrhy národných rozpočtov sa budú diskutovať a hodnotiť v Bruseli. Ale pozor, ale bude to v Bruseli, ale nie Bruselom. Teda to nebude Európska komisia, ani nie Európsky parlament, ktorý bude hodnotiť návrhy národných parlamentov. To bude každá krajina, ktorá bude hodnotiť rozpočet tých ostatných, takže 27 ministrov financí alebo 27 predsedov vlád, ktorí sa stretnú a budú spolu analyzovať ich rozpočty alebo naše rozpočty. Komisia dáva svoje stanovisko, ale to nie sú vôbec európske inštancie, ktoré budú o tom rozhodovať. A na to, to musíte veľmi dobre všetci pochopiť. Nezabúdajte na to. To nie je prístup spoločenstva. To je síce spoločná analýza národných návrhov rozpočtov, ale tam, kde podľa nás, a mnohí to tu povedali, kde je skutočne politický problém, že ak nebude oficiálny formálny zásah parlamentov, hlavne národných, tak neprebehne verejná diskusia a usmernenia, ktoré výjdu z Európskej rady a teda z rady ministrov financí, prinesú potom veľmi protirečivú verejnú diskusiu a potom aj komplikované hlasovanie v parlamente. A to je práve ten problém demokratickej legitimnosti, to je problém dobrého fungovania pre rozhodnutia, ktoré sú srdcom politík našich štátov. A teda tu by sme sa mali snažiť dosiahnuť, ako by sme mohli vyriešiť alebo zaplniť tento prázdny priestor, aby sme čo najskôr do procedúry zaniesli aj parlamentnú kontrolu a diskusiu. Mám pred očami dokument. Bude vám distribuovaný. Pripravili ho služby Európskej komisie, kde opisuje v takej tabulke taký časový harmonogram od januára do júla. Máme tam takú peknú šípku aké sú jednotlivé etapy európskeho semestra, ale niekde tam nie sú národné parlamenty, veď to je šokujúce, to je nepredstaviteľné. To je naozaj nepredstaviteľné. Ako povedala Pervanš Bereš, začína to výročnou analýzou Európskej komisie o raste, potom diskusia o smernenia v Rade ministrov financií. My v parlamente my samozrejme budeme diskutovať, my vedeme stále rozpravu, ale to nie je náš rozpočet, ktorý, o ktorom sa bude hovoriť, ale ten váš rozpočet. Potom bude Európsky summit v marci a v polovici apríla v každej krajine bude schválenie Národného programu stability a konvergencie. Samozrejme, to závisí od každej krajiny, ale národné parlamenty to určite povedia. Ako to bude fungovať potom s tým národným programom? Ale to už bude trochu neskoro, pretože Európska rada už to všetko prediskutovala. A mám pocit, že tu máme problém, ktorý môže byť veľmi vážny, pretože vidíme, že ak neprebehne veľká verejná rozprava, hlavne v našich parlamentoch, k týmto veľkým rozhodnutiam, ktoré sa budú robiť za zatvorenými dverami. Istým spôsobom potajomky našimi vedúcimi predstaviteľmi, tak potom samozrejme verejná mienka sa môže vzburiť, ak sa tieto rozhodnutia, ktoré sa príjmú, ak by boli príjemné, populárne, a bude sa distribuovať peniaze, a sme bohatí a všetci budú spokojní, tak dobre to mal. No. Ale bohužiaľ v budúcich rokoch tomu tak vôbec nebude a preto my musíme zasiahnuť hlavne národné parlamenty a to hneď od prvého dňa, aby celý tento postup a proces priniesol transparentnosť a verejnú diskusiu a v tejto diskusii parlamenty zohrávajú svoju úlohu. Mám nové žiadosti o slovo národných parlamentov Samozrejme, aj kolegovia europoslanci majú právo prehovoriť, ak si to želajú. Všetci sme si tu rovnakí a rovní. Dám slovo predstaviteľovi rumunského parlamentu, ktorý je pán Adrian Nitu, podpredseda rozpočtového výboru. Nech sa páči. Prezident, eh, like fact... Rád by som vyzdvihol skutočnosť, že sme tak na pol ceste v tom európskom semestri. A dnes, dnes tu diskutujeme o medziparlamentnej rozpočtovej koordinácii. V nedávnych diskusiách na tému európskeho semestra v Európskom parlamente som zistil, že je tu taká určitá zá, e, ústavná závisť medzi vládami a parlamentami, pokiaľ ide o európsky semester. Práve preto dnes Dnešná e, rozpráva by mala prispieť, mala by byť e, plodná, prispieť k európskej ekonomickej vláde, hoci úloha národných parlamentov nebola explicitne spomenutá na začiatku európskeho semestra. Ako už bol povedal môj talianský kolega, Ciele stratégie 2020 sa absorbovali v národných reformných programoch a takisto aj v konvergencii a programoch stability, ktoré sú prezentované v týchto mesiacoch Európskej komisii. Roku 2000, rok 2011 je prvý rok, kedy treba mať dva konsistentné a komplementárne a konvergentné programy. Predtým sa od nich rozhodovalo oddelenie. Koncom roka rumúnska vláda bude musieť predložiť fiškálnu rozpočtovú stratégiu na roky 2012 až 2014 v parlamente. Tento materiál bude vypracovaný vládou pod podmienkou fiškálnej rozpočtovej e, zodpovednosti a príslušného zákona. Je to prvý krok, v rámci ktorého rozpráva o rozpočtových indikátoroch dosiahne vlastne pôdu rumúnskeho parlamentu. E, finančná rozpočtová stratégia si e, vyžaduje strednodobé stropové hodnoty pre určité indikátory a e, sú tu rozhodnutia za znalosti fiskálnych princípov pravidel rozpočtovej rovnováhy verejného zadlženia a tak ďalej Máme nezávislý orgán, fiskálnu radu, ktorá je založená na e, základe rovnakého zákona o fiskálnej zodpovednosti s cieľom podporiť aktivity parlamentu a vlád v rámci týchto procesov fiskálnej rozpočtovej politiky, transparentnosti a trvalej udržateľnosti verejných financií. Fiškálna rozpočtová stratégia spolu s návrhom zákona stanovujúceho tieto indikátory bude diskutovaná v rumunskom parlamente začiatkom e, má, koncom mája, začiatkom júna. A pri tejto príležitosti by sme mohli verifikovať, ako ciele Európy stratégie 2020 sa odrážajú v, v prostriedkoch rozpočtu v synergii s európskym rozpočtom. Parlamentná prax v rámci rozpočtových prostriedkov e, vedie kde k rozprávam na jar, ale keď sa pozrieme na analýzu európskeho semestra, vidíme, že národné reformné programy a programy konvergencie a programy stability sú atribútom národných vlád spolu s Európskou komisiou, ktorá predkladá návrhy a odporúčania. Úloha národných parlamentov nebola E, publikovaná pri e, zverejnení prvého európskeho semestra. Hoci e, parlamentné rozpravy by boli transparentnou dimenziou celého procesu a môj návrh by bol zapojiť národné parlamenty do európskeho semestra a to počnúť s februárom po prezentácii každoročnej správy o výročnom raste po konvergenčných programov, e, respektíve táto rozprava, tieto návrhy pre Rumunsko, viete, že každá krajina má svoje vlastné pravidlá. Analýza sektoriálnych politík v rámci programov by mala byť zapojená do špecializovaných výborov národných parlamentov To je všetko. Ďakujem. Ďakujem za tento konkrétny návrh. Budeme sa tomu ešte venovať. A teraz tu máme v Švédsku pán Sven Erik Bucht. Neviem dobre. Bucht. Prezident Ferúdet. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja pracujem v výbore pre financie ako kolega Peterson, ktorý už vystúpil za Švédsko. A čo sa týka švédskeho stanoviska ohľadne rozpočtu EÚ, je nám iste dobre známy svojou reštriktivitou. To je náš náhľad na túto vec. A práve pri tejto príležitosti to môžeme potvrdiť, keďže sa nachádzame v zložitých časoch, a kde väčšina členských štátov EÚ významným spôsobom kráťa svoje národné rozpočty. A je to jednoducho vysoká cena, ktorú musia zaplatiť európsky občania, keď sa krátia sociálne systémy a mnoho miliónov Európanov je bez práce. Čo sa týka európskeho projektu, podľa môjho názoru sa nachádza v kritickej fáze. Jednoducho, ak bude rásť nespravodlivosť, tak prídu reakcie takto v Európe, ako aj mimo Európy. A vieme, čo sa udialo v Egypte, boli tam dramatické udalosti. Niečo podobné sa udialo aj prednedávnom v Hyde Parku, kde 250 tisíc ľudí protestovalo proti nespravodlivosti. Myslím si, že európsky projekt by sa mal viac zameriavať na občanov. Nemôžeme sa nejako zahrávať s ohňom. Dnes sa spomínali dobré návrhy ohľadne koordinácie, viacejkrát sa to spomínalo. A tu ide pre všetkým o to, aby sme zvýšili efektívnosť našej činnosti. Reštriktívnosť znamená, že v niektorých oblastiach je nevyhnutné pridať a potom sú oblasti, kde je nutné pribrzdiť pridať musíme tam, kde ide o vytváranie pracovných miest, kde ide o zamestnanosť našich občanov a pribrziť musíme v iných oblastiach, ako napríklad v oblasti polnosmerskej politiky, na to, aby sme sa mohli zamerať na zamestnanosť. Častokrát sa hovorí o tom, že Európa, keď pozostávala zo štátov kategórie A a B, podľa mňa tu E, je niečo na tom pravdy, lebo vlastne v tej kategórii A sú ľudia, ktorí majú prácu a B tam sú ľudia, ktorí nemajú prácu. To znamená, že zamestnanosť musí byť našou prv, najvyššou prioritou a to práve v čase krízy verejných financií. Nesmie byť pasívny, musíme vytvárať lepšie pracovné miesta, musíme garantovať pracovné podmienky, je nutné sa zameriavať na výskum a vzdelávanie. Je nutné samozrejme investovať aj do infraštruktúry a nových eh, technológií, ktoré chránia životné prostredie. Je nutné pôsobiť pre všetkým cezhranične. Okrem toho musíme mať efektívnu politiku stimulov, čo znamená, že samozrejme musíme mať poriadok v štátnych financiách. Musíme spraviť všetko preto, aby sme sa pripravili uh, už teraz prípadne na ešte horšie časy. To znamená, že je dôležité konať, je nutné mať spoločné pravidlá, ktoré sa týkajú regulácie finančného sektora. Európsky občania museli zaplatiť neuveriteľnú sumu za tú nedbanlivosť, ako e, postupoval finančný sektor. Musíme zabraniť tomu, aby to zaplatili ešte raz No a potom, čo sa týka národných kompetencií, jednoducho dôležité je to, aby sa rešpektovalo, že na národnej úrovni e, si riešime také veci ako modely pracovného trhu, mzdová politika, e, sociálny systém, daňová politika a dôchodkový systém. Európska únia nie je federáciou a nemá sa ňou stať. Európska únia je projekt spolupráce a musí to byť taký projekt spolupráce, ktorý nie e, zvyšuje, ale znižuje nespravodlivosť a preto zamestnanosť je to, čo je rozhodujúce, ak projekt EU má byť úspešný. Ďakujem. Merci, mon kolega. Ďakujem, kolega. Máme tu síce Maďarsko, ale náš maďarský europoslanec pán Láslo Šurian Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som spomenul dve krátke pripomienky, ktoré sa týkajú toho, čo hovorili moji predrečníci. Samozrejme ma veľmi teší, že sa podarilo zorganizovať toto stretnutie. Nie je to úloha, ktorá nám bola nanútená, ale skutočne to dáva zmysel, aby sme sa pravidelne stretávali. Moja prvá pripomienka sa týka návrhu, aby viac financií smerovalo do výskumu a inovácií. Ja s tým plne súhlasím. Ja si myslím, že prostriedky z európskeho rozpočtu by sme mali využiť na ciele, kde výsledky sa budú iba zlepšovať. Teda ide o to, aby tie výsledky boli lepšie, ako keby sa tie prostriedky vynaložili iba na úrovni členských štátov. Členské štáty a Európska únia spoločne môžu vynaložiť dostatok prostriedkov v tejto oblasti. Ale musíme si uvedomiť, že čo nám bráni v tom, aby sme boli konkurencieschopní a porovnaní s inými regiónmi sveta, ako je Čína, India, USA, je práve fragmentácia. To znamená, že musíme spojiť naše síly, musíme spolupracovať a iba vtedy môžeme efektívne pôsobiť. No a tu vystáva významná otázka. Sú členské štáty skutočne ochotné eh, vzdať sa toho, aby sami a samostatne E, si financovali svoju politiku v oblasti vzdelávania, ako aj inovácií, uvedomujú si, že je nevyhnutné e, spojiť sily a že takýmto spôsobom je možné dosiahnuť viac, teda keď budeme pôsobiť spoločne. No a teraz druhá pripomienka, tá sa týka odstavenia atomových elektrární. Dôležité je skonštatovať, že ak poskytneme prostriedky na odstavenie jadrových elektrární, tak ide tu o také jadrové elektrárne, ktoré v ich aktuálnej situácii znamenajú určité riziko. A to nie len pre daný členský štát, kde sa nachádzajú, ale pre všetky členské štáty. A preto táto úloha je iste odôvodnená. A v tejto oblasti by sme mali poskytnúť prostriedky EÚ na tieto ciele. Čo sa týka nášho rozpočtu, máme tam vlastne položky, ktoré sa zameriavajú na ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energií, ktoré sa zaberajú výskumom. Ja by som tieto dve veci chcel od seba oddeliť, lebo totiž to, čo sa týka nášho postoja k jadrovej energetike, tak e, sme skutočne rozpoltení. Existujú skupiny, existujú ľudia, ktorí si myslia, že jadrová energia je veľmi nebezpečná a z toho dôvodu jediná možná cesta je, e, je odstaviť jadrové elektrárne. Potom sú tu ale aj ďalší, ktorí si myslia, že vlastne nemáme momentálne žiadnu inú možnosť, ako využiť jadro ako takú, také premostenie. No a čo sa týka obnoviteľných zdrojov energií, ja som si istý, že v rámci programovacieho obdobia budeme musieť poskytnúť štátom ďalšie prostriedky. Ďakujem pekne. Merci, mon cher collègue. Alors, nous revenons au par... Ďakujem. Znovu národné parlamenty. A dávam slovo z Polského parlamentu pani Alisi Oličovskej. Ďakujem pekne, dámy a páni. Polsko si stále myslí, že to, čo je dôležité pre polský ako aj európsky rozpočet, je práve kohezná politika. Toto je taký typ politiky, ktorý je zodpovedný za rozvoj celých regiónov. To je viac menej jasné. Preto každý členský štát by si mal stanoviť svoje priority závisiac od toho, aké sú potreby v danom regióne krajiny. Samozrejme, dôležité je sa tu opierať o stratégiu EÚ do roku 2020. V rámci koháznej politiky je dôležité podporovať e, nové možnosti dopravy, modernú infraštruktúru. Dôležité je, aby sa e, podporil kreatívny potenciál naš, našich štátov, našich regiónov. Dôležité je sa zamerať na také štáty, ktoré alebo také regióny, ktoré utrpeli veľké škody v rámci e, hospodárskej finančnej krízy. My si myslíme, že Európsky sociálny fond by mal zohrávať dôležitú úlohu v rámci koheznej politiky. Polsko je toho názoru, že my musíme pokračovať, naši, pokračovať v našich diskusiách, čo sa týka budúceho financovania rozpočtu EÚ. My si myslíme, že aktuálny systém vlastných zdrojov je často považovaný za príliš komplexný a netransparentný. To znamená, že rozpočet by sa mal zameriavať aj na samotnú štruktúru a nie len na samotnú, samotný rozsah daného rozpočtu nejaké ďalšie prípadné vlastné zdroje, vlastné finančné prostriedky by sa mali opierať o princíp zdieľanej záťaže. Pre všetkým, čo sa týka miery blahopytu danej krajiny. Preto musím povedať, že my sme proti takým myšlienkam, ktoré sa týkajú zavedenia nejakých nových európskych daní. Podobne budeme aj proti novým zdrojom príjmov do rozpočtu EÚ, napríklad e, z zo systému obchodovania s emisiami. My si myslíme, že že takto by sa to nemalo riešiť. E, Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Wutersovej z belgického parlamentu. Ďakujem. Pán predseda, milí kolegovia, Ide o koordináciu a synergie rozpočtov EÚ a členských krajín. Het al dan alleen over het niet betrekken van... Aj ja som plná starostí, pokiaľ ide o nezapájenie národných parlamentov. Keď sa pozriem na situáciu Belgicku, tak vidím, že máme len uradujúcu vládu. A viem, ako ťažko môže, ako, aká ťa, zložitá je takáto situácia. A potom ešte, keď sa uskutočňujú voľby, Ako tu môže uradujúca vláda určiť rozpočtovú politiku e, fungujúcu na 4 roky práve v, tak, pri takýchto zložitých e, cieľoch? Ide predsa o rámcové podmienky pre sociálnu a hospodárskú politiku. Pýtam sa, ako to funguje v iných krajinách. Je možné, že to inde je plánované inak a že aj v rôznych parlamentoch to riešia inak. Povedala to už predrečníčka. Takže rada by som počula prehľad o spôsobe, ako to e, je riešené v iných krajinách. Je dôležité, aby parlamenty boli zapájané. Mnohé časti sú už dané bez toho, že by sa parlamenty, že by boli parlamenty opýtané. Hoci parlamenty sa potom za tieto prísľuby musia postaviť. A preto aj poznámky o júni náš premiér a minister financí by to potom mali potvrdiť. bez toho, že by predtým mali možnosť sa vyjadriť. Ja osobne s týmto mám problémy. Môže niečo takéto byť vôbec objektívne? Ak si vezmeme jedinú krajinu a povieme si, že jej e, požiadavky nie sú požiadajú dostačujúce, tak moja otázka znie, ako budú reagovať finančné trhy. Veď aj to je obava, ktorá ma trápi keď 27 ministrov, premiérov musia prijať určitý rozsudok, rozhodnutie s ďaleko siahlými konsekvenciami pre určité členské krajiny. Má sa potom povedať, že ich úsilie bolo nepostačujúce? Preto musia národné parlamenty byť zapájané. A nielen národné parlamenty. Pozrite sa na Belgicko a situáciu u nás. Mnohé politické oblasti sa neurčujú na federálnej e, úrovni, ale na regionálnej. Nie sú tu zapájané. Ide o inovácie, výskum, energiu a tak ďalej. To sú právomoci ktoré často spadajú na regióny. A to sú veľké obavy. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Pán Mota Pinto z portugalského parlamentu. Nech sa páči, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som pripomenul, že možno nie, nie je potrebné, aby tento prvý rok európskeho semestra nemusíme pripomínať, že nebol ľahkým rokom pre Portugalsko. A tá myšlienka európskeho semestra, koordinácia národných rozpočtov a nedostatok koordinácie pri prezentácii návrhov, ktoré sa prerokovali v Európskej rade ešte predtým, než sa predložili v Portugalsku, tak to bol ten jeden z dôvodov, ktorý sa spomenul pri mm, vládnej kríze, keď padla teda vláda v Portugalsku a má to teda určitý, možno vzdialený vzťah s európskym semestrom. Tento rok kde Portugalsko postihli obrovské ťažkosti v súvislosti s e, vysokým zadlžením. A situácia teda v mnohých krajinách aj v našej vyvoláva veľké obavy. Nie je ľahké vysvetlenie, Ako vysvetliť teda, prečo potrebujeme finančnú pomoc, tak ako sa to stalo napríklad v Portugalsku? Nebol to ani problém bankového systému, ani finančného systému, ale bol to problém nedostatku dôvery v národné účty a situácia v Portugalsku nás trochu odvoláva na tú optimálnu situáciu účtovníctva na otázku, či sa euro dostatočne prispôsobilo v dekade ekonomického rastu a či to nespôsobilo nejaké väčšie rozdiely, možno by bolo vhodné, keby sme v budúcich voľbách a že k tomu tak dojde, aby sme mali politickú podporu tej rozpočtovej konsolidácii. A aby sme dosiahli zníženie štrukturálnych dlhov, ktoré môžu ohroziť ekonomický rast. Ale keďže tu teraz hovoríme o tom európskom semestri, Ten dôvod, ktorý sa spomenul, prečo portugalský parlament neschválil opatrenia našich európskych kolegov, ako som už povedal, čo bolo rozhodujúce, bolo to, že tie opatrenia sa predtým v Portugalsku nepredstavili a preto tam bol aj problém koordinácie s národnými e, úrovňami. Dokonca sa môže hovoriť, že došlo k určitému tajnostkárstvu, a obávam sa, že takéto niečo sa môže zopakovať aj v budúcnosti. A to, čo už povedal aj pán predseda Lamasúr, diskutujeme tak, ako keď sme diskutovali o pakte rastu a stability, keď sa aktualizujú národné plány. Otázka je, či sa majú predtým alebo potom predložiť národným parlamentom a vtedy sme tiež uvažovali o tom, že sa to má urobiť potom, aby e, sa mohli brať do úvahy aj predpoklady na nasledujúci rok, ale teraz sa vraciame k tej predchádzajúcej alternatíve, teda k tej myšlienke, že ak opatrenia alebo navrhované ciele sú nepostačujúce, tak členský štát by mohol ich zmeniť keď sa v septembri alebo v oktobri schvaluje národný rozpočet, ale bolo by potrebné vedieť, až do akého bodu to limituje kompetencie národných parlamentov. Pretože život Národného parlamentu alebo tá prax, to fungovanie závisí od toho predbežného schválenia na európskej úrovni. Z hospodárskeho hľadiska, z ekonomického má samozrejme význam, aby sa v ročnom rozpočte brali do úvahy tie viacročné perspektívy a orientácie, ale národné parlamenty musia mať väčšiu účasť pri zadefinovaní tých strednodobých stratégií, napríklad vystúpenie ministrov financií, príprava hlavných usmernení programov a tiež väčšia účasť národných parlamentov v tom európskom semestri. To je rozhodujúce, aby tie národné parlamenty skutočne neboli v takej slepej uličke a aby sme zabránili tomu, aby sa nezopakovala tá nespokojnosť národných parlamentov, pretože neboli vypočuté a nevedeli o tom, čo ich národné vlády diskutovali v Bruseli. Vaše posolstvo je jasné, oceňujeme vašu prítomnosť v momente, kedy vaša krajina je vo veľkých ťažkostiach a pripravujete rýchle národné voľby. Teraz sa vrátime k Národnému parlamentu a pani europoslankyňa Helga Trippel. Floor. I would like to start my short intervention. Ďakujem, pán predseda. Začnem tým, že budem citovať Martina Luthera Kinga, ktorý povedal, mám sen. Som rada, že máme toto spoločné stretnutie poslancov z mnoho členských krajín a že zastúpené sú aj rozmanité skupiny Európskeho parlamentu, pretože si myslím, že je to dobrá možnosť a naozaj najvyšší čas identifikovať, čo sú naše spoločné záujmy. V každodennom živote sme zvyknutí na antagonickú súhru európskych úrovní, úrovní členských krajín, tu v Bruseli. Ale myslím si, že je veľký problém, ak budeme pokračovať tak, takýmto spôsobom, pretože z politického pohľadu by to znamenalo, že sme sa nevysporiadali s veľkými výzvami a preto by bolo naozaj napomocné identifikovať spoločné záujmy, pozrieť sa na globálnu situáciu a ak my v Európe nerozumieme tomu, že treba konať spoločne, aby sme boli silní v globálnej situácii voči Rusku, Indii, Číne, Brazílii, tak potom si myslím, že je tu veľké riziko, že budeme tými porazenými. A preto si myslím, že by sme naozaj mohli identifikovať spoločné záujmy. Dôležitá je európska konkurencieschopnosť, Ako zelená poslankyňa by som chcela povedať, že konkurencieschopnosť musí z ruka v ruke s trvalou udržateľnosťou, vysoko vyspelými tech, zelenými technológiami, aby sme na celom svete mohli určovať globálne trhy. A keď hovoríme o stratégii 2020, myslím si, že na národnej a európskej úrovni máme spoločné záujmy investovať viac do vzdelania, výskumu a rozvoja, pretože inak nebudeme pripravení na, tento nový, e, na túto novú vyhliadku konkurencieschopnosť. A keď sa pozrieme na koheznú politiku a polnohospodárstvo, ak sa chceme stretnúť e, trvalá udržateľnosť, rást, musíme e, kohéziu, tvárniť trvalo udržateľným spôsobom. Veľké časti európskeho rozpočtu, národné rozpočty, ale očividne sú tu aj určité politické ciele, kde máme spoločné záujmy. A potom otázka vlastných zdrojov pre európsky rozpočet. Viem, že je to bolavá otázka, že nie je tak ľahké presvedčiť ľudí, ale chcela by som vám ukázať svoje argumenty, prečo si myslím, že osobit, osobitné úvahy o vlastných zdrojoch, zdaňovanie emisí CO2, kerozínová daň, daň z finančných transakcií. To by mohol byť veľmi dobrý prínos pre európsky rozpočet, pretože všetky tieto dane sú cezhraničné a pri tejto kríze, ktorú máme, Európania pochopia, že by to bol veľmi dobrý nápad, pretože od začiatku európskych zmluv všetky, vždy vlastné zdroje boli v zmluvách. Nie je to nový nápad, je to starý nápad, treba ho oživiť a dať mu nový e, život. Čokoľvek diskutujeme na technickej úrovni, e, ide o politické úvahy, či je tu spoločná e, dôvera dať európskej konkurencieschopnosť a stratégie EU 2020 nový, nový vietor do plachát. Pretože ak zlyháme na úrovni členských krajín, tak zlyháme úplne. A preto dnes máme možnosť určité spoločné chápanie toho, o čo tu ide. I have a dream. Thank you a v tom e, sa spolieham na našu súhru. Ďakujem. Ďakujeme Helga. Vaše, vaše sny určite zdieľame. Teraz sa k nám e, pridali zastupcovia, e, zastupca litovského parlamentu, pán Andrew Kautis, je tu prítomný a dávam mu slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. V Litve máme veľmi silný parlament a vo výbore e, pre európske záležitosti pracujú aj zástupcovia, alebo teda predsedovia jednotlivých výborov, iných výborov, napríklad rozpočtového e, e, výboru. A plánujeme rôzne programy a vyvíjame naše výročné programy a e, odsúhlasujeme ich s programami konvergencie. Tento rok na pozadí Európskeho e, semestra sme si urobili svoje domáce úlohy a zodpovedajúcim spôsobom sme sa pripravili, diskutovali sme o smerniciach národných programov a o parametroch, ktoré musíme o ktoré sa musíme do konca roka usilovať. A teraz očakávame kroky e, zo strany vlády, následne po diskusiách v, naš- v diskusii v našom výbore, kde pôjde o program, e, na, o návrh programu e, vlády. Samozrejme, sme sa pridali k Europaktu Europlus. Nie sme síce krajinou e, eurozóny, ale e, v oblasti daňovej politiky chceme e, koordinovať naše opatrenia, chceme sa spolupodielať. Samozrejme, že nám ide o to pridať sa k eurozóne v závislosti od toho, ako splníme maastrichtské kritéria. Už sme boli veľmi blízko v roku 2010 k splneniu maastrichtských kritérií len zo pár e, desatinných bodov za desatinou čiarkou nám chýbali, bohužiaľ sme zlyhali a hospodárska kríza e, nás zdialila od tohto cieľa. Samozrejme, máme veľmi prísny úsporný program, ktorý sme zaviedli vo verejnej správe. Výdavky sme razantne skrátili a e, tým pádom vznikli v našej krajine sociálne napätia, ale prijali sme zodpovedajúce kroky a sledujeme naše ciele, pokiaľ ide o európsky semester. Takisto pokiaľ ide o koordináciu našich finančných e, politík. A chcel by som povedať, že všetky tieto návrhy Európskej únie sme prediskutovali medzi iným aj zavedenie dodatočných daní. a tému e, dodatočných vlastných prostriedkov, ale táto rozprava je veľmi bohatá. Nesnaž, nestačia len, len odporúčania komisie v oblasti koordinácie daňovej politiky. Musíme prejsť ešte ďalekou cestou a diskutovať ešte mnohé. Ďakujeme kolega a posledným rečníkom je pán Mulder. Ak si ešte niekto želá e, slovo, e, manifestujte to, pretože po, pa, e, po pánu Mulderovi už vyvodíme závery. Nebudem vyvodzovať závery ja, pán predseda, nechám to na vás, ale chcem povedať niečo, čo súvisí so slovami Helgi trpel. Je tu veľký rozdiel medzi e, poslancami parlamentu, Európskeho parlamentu a miestnymi predstaviteľmi národných parlamentov. My e, nemáme my konkrétne tu nemáme e, rozhodujúce slovo pri vlastných zdrojoch Európskej únie. Ak sa pozrieme na minulosť, to bol práve najkontroverznejší sporný bod momentálne podľa mňa si môžeme zachovať tú výnimku, že až doteraz e, sme ju mali od roku 1984 máme ustanovenia osobitné ustanovenia. Ak e, budeme mať toto pravidlo dvoch tretín, malo by sa to uplatniť pre všetky krajiny v rovnakej situácii ako moja. Ale je tu ešte ďalšia vec. Máme tu Lisabonskú zmluvu, a tá veľmi jasne hovorí, že Európska únia musí mať vlastné zdroje. A keďže a od star- začiatku európskej spolupráce sa toto interpretovalo ako nie príspov, príspev, musí to byť nezávislý zdroj príjmov. A to e, niečo, čo je naďalej na rozhodnutí národných parlamentov a bez toho, že by sme podkopovali systém. Máme systém, ktorý je nepochopiteľný. Kedy si mi povedali, že pravdepodobne neexistuje e, e, poslanec parlamentu, ktorý by tomu rozumel a že sú možno štyria funkcionári, úradníci v komisii, ktorú tomu rozumejú. E, musíme mať iný systém. Európske dane nemôžu byť vymeriavané od roku 1952 až do roku 1990 sme mali systém, ktorý sa plne opieral o e, princíp vlastných zdrojov. E, nevidím dôvod, prečo by sme e, tento systém nemohli revidovať. Myslím si, že mali by sme odstrániť všetky negatívne komentáre o európskych daniach. Nikto nehovorí o nových európskych daniach. Hovoríme len o nezávislom zdroji príjmu z existujúcich daní. Ďakujem. Merci, mon cher collègue. Ďakujem, kolega. Myslím si, je tu chvíľa, kedy by som nielen e, vyvodil závery, ale chcel by som vám navrhnúť e, určitý, určitý e, naznačenie budúcej cesty. Uvedomujeme si, že sme všetci v rovnakej situácii. Sme zrujnovaní. To má veľkú výhodu. Nutí nás to, aby sme boli, mali lepšiu predstavivosť, aby sme boli smelejší a vynaliezavejší. Allant plus mal que d'autres, Chádzame sa v situácii, kedy niektorí sú na tom horšie než iní a potrebujú pomoc. A v tomto nešťastí európska rodina musí existovať. A my sme si stanovili ciele, aby sme sa jednak dostali z tejto choroby, ale tiež, aby sme pripravili a financovali túto budúcnosť. A otázka je, ako by sme to urobili spolu čo najlepšie. Bol to cieľ tohto stretnutia. Ja vám ďakujem za tie veľmi konkrétne a pozitívne príspevky. Aký je ten harmonogram? 20. apríl Európska komisia predloží, teda budúci týždeň, návrh rozpočtu EÚ pre rok 2012. Neviem, čo sa stane. Ja si tu risknem predpoveď a navýšenie bude plus 0 alebo minus 0. Niečo také, no. u, u niektorých kolegov europoslancov to vyvoláva smiech. Uvidíme, či sa budeme smieť aj budúci týždeň. Potom v mnohých parlamentoch a v národných prebehne, áno, prebieha tá diskusia o rozpočtových usmerneniach, orientáciách. Potom 29. júna Európska komisia predloží ten istý deň poprvýkrát zároveň návrhy pre viacročný rozpočtový rámec na 7 rokov európskeho rozpočtu, stále hovoríme o európskom rozpočte, na roky 2014-2020 a návrh príjmov. Viacerí kolegovia spomenuli ten problém príjmov, ktoré, alebo zdroje, ktoré máme pre európsky rozpočet. Kto financuje európsky rozpočet? To ste vy. To sú dane, o ktorých vy rozhodnete. To je financovanie európskeho rozpočtu a robí sa to za dosť obskurantných podmienok, ale to nie je naša dnešná téma. Ale už sme o tom hovorili aj minulý rok a určite bude potrebné ešte o tom hovoriť aj budúci rok. Takže 29. júna tak to bude uverejnené. Toto Európska komisia navrhuje aby zafinancovala európske politiky, hlavne program Európa 2020, ale ostatné európske politiky, ako je rozvojová pomoc, zahraničná politika, poľnohospodárska politika a tak ďalej a tak ďalej. Na jeseň vo všetkých našich parlamentoch prebehne hlasovanie o ročnom rozpočte. A zároveň ministrovia financií keď sa stretnú na tom, čo voláme ECOFIN, ukončia, vypracujú do detailu postup európskeho semestra. Európsky parlament samozrejme tiež prispeje k tejto úvahe správou pani Beres, ktorá tu bola, ktorá si vypočula vaše názory a ktorých samozrejme bude brať do úvahy. A predpokladám, že v každej našej krajine prebehne rokovanie medzi vládou a parlamentom, aby sa dohodli, ako každá vláda pripojí Národný parlament k tomu európskemu semestru. Ja to typujem. Čítal som v tlači, že v niektorých krajinách už takéto rokovanie začalo. A vy musíte viesť tieto rokovania s výkonou, mocou a to by malo prebehnúť v druhej polovici tohto roka. Zdá sa mi, že čo by bolo užitočné počas toho druhého polroka tohto roka, aby sme mali akési observatórium toho, čo sa deje v každej krajine a hlavne v každom národnom parlamente pri príprave európskeho semestra. Prvý európsky semester, ktorý bude skutočne platný, to bude ten rok 2012. V druhej polovici tohto roka, teda druhý pol rok 2011, bude to polské predsedníctvo. A ja navrhujem, aby sme s našimi polskými priateľmi sa pozreli na to, ako môžeme spolu zorganizovať toto observatórium, aby sme získali informácie a pozbierali informácie zo všetkých štátov, všetkých národných parlamentov, aby sme videli, ako každý zorganizoval svoju účasť na tom európskom semestri, na prípravu tohto semestra. Potom sa dostaneme na začiatok roka 2012, to je cirka o rok. A otázka, ktorú si treba položiť, mm, to sú myšlienky, ktoré mi takto prichádzajú a púšťam ich, aby ste o nich mohli pouvažovať. Mali by sme pouvažovať o možnosti na začiatku budúceho roka, aby sme mali skutočné stretnutie predstaviteľov parlamentných výborov pre financie národných parlamentov, aby sme išli ďalej do podstaty vo, výmone, vo výmene názorov. Nie len o tom, ako to bolo dnes, o niektorých všeobecných poznámkach, ako to tu padlo o postupe, ale aby sme už išli k podstate veci, o, aby sme hovorili o základe dokumentov, ktoré Európska komisia predloží na začiatku budúceho prvého európskeho semestra, teda predpovede európskeho ekonomického rastu, veľké charakteristiky vývoja hospodárstva EÚ. A to by komisia mala publikovať v januári. A v tom januári dostaneme od komisie všetky možné ekonomické hypotézy a do konca marca prebehne Európska rada, ktorá bude definovať tie veľké usmernenia. Pravdepodobne v každej našej krajine prebehne národná diskusia. Myslím, že by bolo užitočné, aby sme mali znovu takéto podobné stretnutie a vtedy budeme za dánskeho predsedníctva. Hovorím to aj pred predstaviteľmi dánskeho parlamentu. Či už v Dánsku, E, buď to zorganizujú oni alebo my, to je jedno, aby sme znovu mali možnosť vymeniť názory, aby sme mohli spolu zareagovať na to, čo hovorí Európska komisia. Aby sme do našej diskusie zaniesli aj problém obsahu európskeho rozpočtu. Viacerí z vás už povedali, že každý samozrejme musí vyvinúť úsilie, my to robíme, ale je potrebné, aby aj Európsky parlament sporil na európskom rozpočte. A to je normálne. Však vy financujete ten rozpočet, tak určite bez pochyby máte právo žiadať potom vyučtovanie a môžete to aj robiť, to kontrolovať prostredníctvom nás, ale zároveň my sa snažíme, keď vydávame financie, tak sa snažíme, aby tieto výdavky financovali budúce politiky. Viacerí z vás to povedali, že e, ja mám názor, že napríklad v európskom rozpočte je príliš veľa pre polnohospodárstvo. Mali by sme urobiť niečo viacej pre infraštruktúry alebo niektoré iné oblasti. Ale áno, treba to povedať takto priamo, aby po tejto výmene názorov každý z nás mohol vniesť do vlastnej národnej diskusie tú dimenziu európskej rodiny. Nie som tu sám na to, aby som vypracoval rozpočet na financovanie európskych politík. Sú tu aj ostatní z európskej rodiny, ktorí mi môžu priamo alebo nepriamo pomôcť. A my v Európskom parlamente môžeme aj lepšie začlniť tie národné obavy aby sme mali nielen víziu takého, alebo taký feedback, aby sme vedeli, že každá členská krajina chce dostať z toho európskeho rozpočtu minimálne toľko, koľko do toho dalo, ale chceme, aby sme postupovali tak, aby som mal čo najlepšie výsledky aj pre moju členskú krajinu, ale aj pre celú úniu. Ak by sme mohli zorganizovať takéto stretnutie a dosiahnuť, aby bolo úspešné, aby bolo zaujímavé pre nás. To by bol jeden z prvkov európskeho semestra a to by mohla byť veľmi užitočná iniciatíva. A dúfam, že ste dobre pochopili, že v tejto záležitosti záujem Európskeho parlamentu je, aby sme boli užitoční pre všetkých. A ak si uvedomíme, že takéto stretnutia môžu byť užitočné, a to každoročne, tak potom by sme možno mohli využiť príležitosť takýchto stretnutí a mohli by sme prediskutovať viacročný rámec európskeho rozpočtu a jeho financovanie. Táto téma, ako náhle e, dojde k dohode medzi šéfami eh, vlád, tak potom vy budete ako poslaní rozhodovať v národných parlamentoch, ale čím skôr budeme spolupracovať, tým to bude lepšie pre finálny výsledok. Viacerí kolegovia spomenuli problém financovania európskeho rozpočtu. Teraz je financovaný z národných príspevkov. Kolega Jan Mulder hovoril že Európsky parlament nemá čo povedať alebo nemá rozhodovacie právomoci k, k tým prí, e, príjmom, ale ani vy, pretože pre členské štáty je to povinný výdavok, takže národné parlamenty každý odhlasuje ten národný príspevok do európskeho rozpočtu, ale to je povinné hlasovanie. Nemôžu ani o jedno euro znížiť to národné, tie národné príspevky, tie vyplývajú zo zmluv. To sa rozhoduje za zatvorenými dverami, rozhodujú o tom ministri financí a robia to teda štátni zamestnanci, ktorí robia matematické výpočty a ktorí e, vydali 9 strán to oficiálneho biltenu, ale to je podľa mňa antidemokratický postup. Nie je tam ani jeden poslanec, ktorý bol zvolený občanmi EÚ, aby rozhodol o tom, že aké má je, aká má byť výška týchto národných príspevkov. To je absolútne absurdné, takto nemôžeme ďalej pokračovať. Takže to je tiež téma, o ktorej by sme mali spolu hovoriť. Samozrejme, európsky rozpočet stojí peniaze. Áno, vy prispievate na tento rozpočet, ale zároveň z neho máte aj e, výhody, alebo ho užívate. Ale teraz sa o tom vôbec nevedie verejná diskusia v členských štátoch je to stále zavreté medzi pár odborníkmi, ministrami financií a štátnymi zamestnancami. Po krízach, ktoré sme zazili a v situácii, v ktorej sa všetci nachádzame vo všetkých štátoch, že musíme vydávať menej, ale lepšie, tak potrebujeme novú metódu práce. Všetci sme volení občanmi a musíme postupovať tak, aby to málo peňazí, čo máme, aby sa dobre využívali, aby sme to robili transparentnými postupmi, aby sa o tom verejne diskutovalo a aby potom sa prijímali rozhodnutia na základe skutočne odôvodnených informácií. A v konečnom dôsledku ste to vy, ktorí rozhodujete a máte posledné slovo. Dobre, milí kolegovia, ďakujem, že ste sa zúčastnili dnešného stretnutia, že ste tak bohato prispeli k diskusii. Ja navrhujem, aby sme naďalej boli v kontakte prostredníctvom parlamentov, ktoré zastupujú jednotlivé predsedníctva, aby sme vedeli, že je to naša spoločná práca v európskej rodine. Ďakujem vám všetkým a želám vám všetkým pekný návrat domov, šťastnú cestu. Zatváram dnešné stretnutie.